Takže e, mení sa nám tu stráž, tak povediac. A ďalším bodom na našom programe je vyhlásenie podpredsedničky komisie a vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku e, k súčasnému stavu mierového procesu na Blízkom východe. Nech sa páči, pani Baronka Ašter, máte slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, ďakujeme. Som veľmi rada, že mám možnosť vystúpiť v dnešnej rozprave k mierovému procesu na Blízkom východe. Veľmi mi záleží eh, na tom, aby som si vypočula názory eh, stených poslancov. Domnievam sa, že eh, dostanutie pokroku v tomto mierovom procese je naliehavé a veľmi dôležité. Ako sme už hovorili, napokon dnes naše južné susedstvo a celkový Blízky východ sa zásadne mení Eh, videli sme zásadné zmeny v Tunisku, v Egypte a v Líbii. Ešte prebieha ehm, násilie. Taktiež vieme, že protesty sú v Viemene, Bahrajne a v iných krajinách. Teda, eh, kým celý tento región je hore nohami, eh, niektorí tvrdia, že sa nemáme sústreďovať na zmrznutý mierový proces medzi Izraelom a Palestínou, ale ja si myslím, že pravý opak je pravdou. Práve v tejto chvíli je ešte o mnoho dôležitejšie snažiť sa ukončiť tento konflikt ako kľúčový príspevok k mierovému a stabilnému regiónu. Práve toto posolstvo som odovzdala na, na svojej návšteve v tomto regióne v januári a v februári po svojich rokovaniach s prezidentom Abbasom a s predsedom vlády Netanyahuom som hovorila o e, zachovaní bezpečnosti pre oba národy. Je potrebné nájsť dohodu. Tiež si myslím, že Európska únia v tomto procese zohráva dôležitú úlohu. A Rada pre zahraničné veci veľmi jasne sformuloval svoje stanovisko v záveroch rady naposledy v decembri. Jediné reálne riešenie je e, vyrokovať výsledok o, otázkach e, konečného štatútu. Ak má e, prísť mier do tohto regiónu, je potrebné nájsť riešenie otázky Jeruzalema, a ďalej štátu Izraela a taktiež nezávislého štátu Palestíny, ktorí budú koexistovať bok po boku mierovo. Taktiež je potrebné e, si uvedomiť, že stanovisko k osídleniam je jednoznačné, tieto osídlenia sú nezákonné a e, vážne porušujú legislatívu v tomto smere. Vážny pán e, predsedajúci, som, predsedala som zasadnutiu v Mníchove na kvartete sme sa snažili presadiť rozhodnutie a myslím, že sa nám to podarilo. Získali sme podporu OSN, Spojených štátov amerických a aj Ruska Minulý týždeň e, vyslanci kvarteta zasadli v Bruseli pod e, vedením Helgi Schmidt e, a taktiež zástupcov EAS. A taktiež tam boli zastupcovia Palestíny. A zajtra tieto vyslanci kvarteta sa stretnú s zastupcami Izraela poprvýkrát. Títo vyslanci teraz budú pripravovať ďalšie schôdze keď e, Ban Ki-moon, e, minister Ruska Lavrov, e, pani Clintonová a ja sa opäť stretneme, ale ak máme nájsť dvojštátové riešenie, obe tieto riešenia musia byť reálne. Je potrebné si uvedomiť, že Európska únia je hlavným podporovateľom, finančným podporovateľom Palestíny a chceme naďalej podporovať ich plány na budovanie štátu a implementáciu týchto plánov aj na politické úrovni, aj čo sa týka finančnej podpory. Uh, už sme e, vylepšili ten prvý balíček e, vo výške 100 miliárd eur, e, z celkovej sumy 300 miliárd eur, ktoré sú vyšlenené na rok 2011. A pokiaľ ide o vytváranie inštitúcií, na to sme ešte zvýšili financovanie, aby Palestína mala ešte väčšie schopnosti vytvoriť svoj vlastný štát. Táto činnosť je nevyhnutná na to, aby vznikol palestínsky štát a tiež je nevyhnutná na to, aby sme sa dostali bližšie k riešeniu dvoch štátov. E, dvakrát som navštívila Gazu, potom, čo som sa stretla s podnikateľmi, e, s zástupcami občianskej spoločnosti, e, z... Podarilo sa nám vypracovať rozsiahlý balíček, ktorý sa sústreduje na infraštruktúru a tiež vzdelávanie pre vlast Kromašolon. No, toto je dôležité najmä na podporu výmeny tovarov, aby sa podporila hospodárska obnova počas svojich návštev e, som e, veľmi jasne počúvala potreby týchto ľudí, že chcú podporovať hospodárstvo, chcú vytvárať pracovné miesta, chcú lepšiu budúcnosť pre svoje deti. Budem naďalej volať po e, prepustení Šalita. Taktiež som bola pozvaná na zasadnutie výboru ad hoc na 13. apríla. Budem mu predsedať a tam sa tiež budem venovať týmto témam na rade pre romaždenie 22. E, februára sme hovorili o mírovom procese na Blízkom východe a taktiež o iných regionálnych, regionálnych témach a taktiež o zmenách, ktoré prebiehajú v tomto regióne. E, na rokovaniach sme sa venovali bilaterálnym vzťahom a taktiež tomu, ako lepšie spolupracovať e, v rámci súčasného akčného plánu a taktiež v kontekste snahy o mierové riešenie Chcem taktiež oceniť úsilie Izraelčanov splňať a stretnúť sa s srdcami kvartetu e, zajtra. Budem naďalej podporovať hľadanie riešenia a budem podporovať priame dialógy. Domnievam sa, že je to v záujme oboch národov v tomto regióne. Ehm, predseda vlády Netanyahu v tomto smere zohráva dôležitú úlohu E, práve, aby sa začali tieto rokovania hýbať vpred. Už e, teraz sa teším, vážni poslanci, že si budem môcť vypočuť vaše názory. A e, myslím si však, že sa zhodneme všetci v tom, že chceme, aby sa tento konflikt ukončil, aby obe strany našli také riešenie, ktoré prispieje k stabilite občanov Izraela aj Palestíny a taktiež, aby pomohli zvýšiť stabilitu a bezpečnosť celého tohto regiónu a Dúfam, že sa tak stane čo najskôr. Ďakujem. Thank you, Madam Ashton. Ďakujeme pekne, pani baronka Ashtonová. Teraz e, prejdeme k rečníkom mene politických skupín. Najskôr pán Salaf Franka v mene EPP. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani vysoká predstaviteľka, pani podpredsednička komisie, dámy a páni, myslím si, že veľmi e, správne povedali pani baronka že e, situácia na, v južnej časti je naozaj odputová našu pozornosť o situácii na Blízkom východe a mierového procesu, e, ktoré trvá už viac ako 30 rokov a e, k ničomu neviedol. A vaša návšteva je tomu svedectvom. Ovplyvňuje to všeobecná situácia v regióne a chcel by som niekoľko otázok, e, e, e, položiť tu niekoľko otázok. Dnes ráno sme hovorili o problémoch, ktoré existujú v Bezpečnostnej rade z hľadiska zabezpečenia ďalších rezolúcií, ktoré by nastolili bezletovú zónu v Líbii. Čo si myslíte o tom, aký, akým spôsobom by to mohlo ovplyvniť mierový proces a dôveryhodnosť hlavných aktérov? Mám na mysli e, možnosť e, práva veta e, v súvislosti politikou usadlosti na západnom brehu. Myslíte, že to ovplyvní dôveryhodnosť vlády prezidenta Obamu ako dôležitého herca, aktéra. Čo si myslíte o snahe vedúcich predstaviteľov Palestíny urobiť voľby pred decembrom, proti čomu je Hamas? A teraz došlo k úniku určitých e, dokumentov, došlo k rezignácii e, hlavného predstaviteľa Palestíny na týchto rokovaniach. Nazdávate sa, e, že tento únik informácie ovplyvní palestinskú stranu, izraelskú vládu. A aký máte celkový názor o prípadných dôsledkoch? Ďakujem pekne. Myslím si, že je tu modrá kartička. Pán Kalachy, alebo sa milím. Pán Salafranka, ste pripravení eh, akceptovať otázku? Nech sa páči, poprosím mikrofón pani Ashtonová. Je to skôr otázka na pani Ashtonová, ale keďže ste sa dívali eh, na mňa, ale potom ste začali do zaslavu predstaviteľom politických eh, kupín. Dávam túto možnosť v rámci postupu Catch the Eye. Pán predseda, poprosím vás, aby ste si všimli aj túto stranu e, e, rokovacej sále. V opačnom prípade nebudeme môcť získať e, vašu pozornosť. Už som 5 minút držal modrú kartičku. Máme tu modrú kartičky poslancov a nie predstaviteľov komisie alebo rady. Takže udelím vám slovo počas jednominútových vystúpení. Ako druhá vystúpi pani Dekajzer dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Už sme o tom hovorili dnes počas celého dňa. Je to úžasná nádej, ktorá e, sa ukázala po arabskej revolúcii. Vidíme, že po demokracii túžia všetci bez výnimky a že právo žiť slobodne je niečo univerzálne a musí to byť aj univerzálne uznané e, aj pre palestínčanov. A teraz, keď my o tom hovoríme, tak v Gaze mladí palestínčania e, sú dnes bez budúcnosti, bez horizontu, bez možnosti študovať, bez možnosti cestovať a dokonca bez možnosti liečiť sa a jesť. Je to nepriateľné. My zdieľame tieto názory, myslím si, že vo všeobecnosti. Kladiem si otázku a nechápem, aká je logika Európskej únie eh, v týchto asociačných dohodách. Vy ste o tom hovorili, ja som si prečítala, opätovne prečítala text asociačných dohôd. V okamihu, keď Európska únia odsúdila porušovanie ľudských práv, v bez akejkoľvek garancie a proti ceny eh, odsúhlasila pozitívne akési stimuly, ako ste to nazvali v oblasti poľnohospodárstva, rybolovu, súdnej spolupráce, vesmírnej spolupráce, v náraste vedeckej spolupráce a tak ďalej, bez akejkoľvek protihodnoty. A počas schôdze kvarteta ste pozvali Izrael a ten, sa, ten neprišiel, nezúčastnil sa zasadnutia. Ja nechcem kritiz vás kritizovať, poznám vaše úsilie, ani vám nechcem povedať, že takýto pozitívny prístup jednoducho nefunguje. Ja vás chcem požiadať, že ešte dnes máme možnosť e, dať sa všetkých e, e, sankcií, ale takisto aj takýchto podnetov ekonomických, hospodárskych, akýkoľvek, kým budú porušované ľudské práva lebo ja takýmto povzbudeniam neverím a navyše si myslím, že je to politická chyba, aj keď máme arabskú revolúciu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz mene socialistov a demokratov to bola pani e, De Kaiser, teraz mene liberálov pani Nate Wittenbrook. Pán predsedajúci, vážne pani vysoká predstaviteľka, v mene svojej politickej skupiny na úvod musím povedať, že v plnej miere súhlasíme s vašim úvodným slovom a s tými cieľmi, ktoré ste spomenuli. V súvislosti s úsilím, ktoré vykonávate v súvislosti s tým zastaveným mierovým procesom, je potrebné opätovne oživiť tento mierový proces a aby sme dostali nejaký pokrok v tomto smere. Minulý týždeň Európsky parlament e, mal tú čest, že e, tu vystúpil zástupca predsedu vlády Izraela, ktorý chcel predniesť e, svoj pohľad na vec a vyzval nás na jednej strane, aby sme sa nesústreďovali neustále na dianie na palestinských okupovaných územiach, ale aby sme sa pozreli na to, čo môžeme robiť spoločne. Aj Izrael, aj Európska únia. Bolo by jednoduchšie zaujať takýto prístup, ak by sme mali e, jednoznačné náznaky toho, že Izrael je naozaj ochotný opätovne oživiť tento mierový proces. Nemôžem si pomôcť, ale mám dojem, že Izrael sa domnieva, že nejaké vzbúry v mnohých arabských krajinách mu dávajú väčší priestor, manevrovací priestor, rovnako ako pani Dekajzer. Ja sa obávam, že by sa z toho eh, mohla stať do zásadná politická chyba. A práve naopak, eh, Izrael by mal využiť to, čo sa deje, aby urýchlil eh, tento proces a aby sa snažil uzavrieť čo najskôr túto mierovú dohodu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pani Auken v mene zelených na dve minúty. Ďakujem. E, toto nechcem poďakovať pani Ashton za jej pre, prejav, ale som trochu sklamaná. Ja síce s vami súhlasím, keď hovoríte, že teraz prežívame historickú príležitosť, keď Palestína a Izrael sú takí dôležití, ale prečo sme si nevypočuli nič, žiadne slovo uznania na adresu Palestíny? Veď vieme, čo sa stalo v septembri. My už veľmi dlho o tomto hovoríme a vieme, že všetko si vyžaduje čas, ale teraz už je na čase, aby Európska únia a jej zástupcovia e, sa e, trochu viac snažili. My nakoniec sme veľmi hrdí, keď sa dokážeme spojiť a teraz by sme mali zaujať spoločné stanovisko. My sme na to hrdí. Ale čo sa stalo potom? Pretože my sme e, prijali fantastické uznesenia na úrovni slov, vyjadrenia, ale čo sa deje v praxi? Čo sa deje, keď dá, sa pozrieme na realitu? Vidíme, že v realite veci sú rozličné, hrozné. A to už tu tiež bolo povedané, povedala to aj pani de Kaiser. Európska únia prijala vzťahy s Izraelom, aké máme Vyhýbame sa konfliktom v parlamente, ale čo sa deje teraz? Veď vidíme, že e, Izrael sa ďalej rozširuje. Čo sa deje v Gaze? Nikto nenastoluje jej situáciu. Pani Ašton, čo sa deje? E, my, mali by sme hovoriť o všetkých týchto krokoch, o všetkých týchto hrôzach, čo sa dejú. Prečo? Pretože my my sme investovali do všetkých týchto vecí veľa peňazí, my platíme, platíme a platíme, ale čo sa deje, keď nie sme schopní podporiť vytvorenie štátu, na čo všetko to vyplatené, na, na čo všetko tie vyplatené peniaze slúžia. Európska únia by mala využiť túto historickú príležitosť a mala by skutočne využiť všetky príležitosti a povedať, čo robiť, čo chce, aby sa robilo a mali by sme od slov prejsť k činom, aby skutočne e, sa tieto požiadavky aplikovali aj v Severnej Afrike, aby sme ich mohli podporovať. Myslím si, že je to veľmi dôležité, ale mali by sme mať aj politické riadenie týchto fondov. Stevenson on behalf of the Ďakujem pekne. Teraz pán Struhan Stevenson, mene konzervatívnej strany. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážna pani Baronka Aštenová, e, e, som dosť nepokojený pokrokom situácie v Iraku nedávne povstanie, pri ktorom ľudia vyšli do ulic, najmä mladí ľudia, ktorí e, nemajú pracovné príležitosti, e, vidia rozpad hospodárstva, vidia nedostatok bezpečnosti a tiež sektárske vraždy. Toto povstanie bolo veľmi brutálne potlačené, 29 ľudí prišlo o život a stovky ľudí boli zranení. A teraz je tu náznak, e, že Ayad Alawi, ktorý ktorého strana eh, zvíťazila vo voľbách v marci, sa stiahne z koalície, pretože predseda vlády Nuriel Maliki nedokázal splniť prísľuby tejto politické strany v koaličnej dohode. Ak sa toto stane, opäť sa dostaneme na úplný začiatok so sektárskou vládou, ktorú podporuje aj Hakim, aj Mqtadal Sadra a taktiež celý Teherán. Bude to destabilizovaná situácia, kde uh, tie, tá politická strana, ktorá vyhrá voľby, už nebude vo vláde. To je nepriateľné v každom prípade, čo sa týka budúcnosti celého Blízkeho východu. Ďakujem pekne. Teraz e, dáme slovo pánovi Triantafilidesovi v mene GUE. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Aby som nadviazal na niektoré prejavy, ktoré tu dnes zazneli, rád by som spomenul stanovisko Európskej únie k e, udalostiam v arabskom svete v našej blízkosti. Toto stanovisko e, si trošku metie e, stagnáciu so stabilitou. Toto stanovisko ignoruje názory ľudí v tomto regióne aj volanie po sociálnej spravodlivosti, ale Európska únia mohla konať úplne inak. A to správne. Dokázala to v prípade Palestíny, pokiaľ ide e, minimálne o tzv. budovanie štátu. Aj keď tie arabské konflikty opäť e, vidia, že Európska únia nie je schopná jednotného posolstva za posledné 2-3 roky, pomáha a vládam prezidenta Abasa a predsedu vlády Fajeda, aby e, vytvárali hodné inštitúcie na to, aby v septembri predseda vlády Fajed bol schopný vyzvať OSN, aby uznala nezávislý štát Palestíny. A ak sa táto výzva uskutoční, dúfam, že Európska únia e, to podporí. Európska únia môže zohrávať podobnú úlohu tiež e, v prípade ostatných krajín v regióne. Dúfam a želám si a vyzývam Európsku úniu, aby zohrávala dôležitú úlohu v dosahovaní dohody, po ktorej ľudia volajú. Ľudia volajú po zmene Musíme poskytovať nielen na hospodárstvo, ale aj rôzne iné druhy pomoci. Musíme e, e, podporovať e, výmenu odborníkov a tiež pomáhať hospodárskym programom v tomto regióne. Tak totiž splníme ciele spravodlivej politiky susedstva. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je pán Belder v mene skupiny EFD. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Eh, Pani eh, vysoká eh, predstaviteľka, ja by som sa chcel vyjadriť k dvom bodom. Hovorili ste o priamých rokovaniach. Minulý týždeň som sa rozprával so zástupcom izraelskej vlády Kneset a Knesetu a vy musíte veriť a dôverovať svojim partnerom. Vari, e, boli nejaké priame rokovania s palestinskými orgánmi? Ja by som využil všetky diplomatické prostriedky na to, aby sa takéto priame rokovania mohli uskutočniť, aby takéto priame rokovania medzi obi dvoma stranami boli možné, aby si zástupcovia oboch strán sadli za, za okrúhly stôl. Myslím si, že E, to je prvá dôležitá vec. Druhá dôležitá vec je, že vy ste hovorili o Giládovi Šalitovi. Je už takmer 5 rokov v zajatí. A my si kladieme otázku, či Európa je stále znepokojená jeho osudom. Chcel by som vedieť, či vás jeho osud znepokojí a či chcete niečo v jeho prospehu robiť. Ďakujem. Ďalším rečníkom mal byť pán Van eh, der Stop. Nevidím ho tu, takže prejdem hneď pánovi Poteringovi. Nech sa páči, pán Potering. Vážená pani vysoká predstaviteľka, vážené kolegyne, kolegovia, arabický, arabský svet sa ocitol v obrovskom zvrate. Ľudia bojujú za slobodu, za demokraciu, za dodržiavanie princípov právneho štátu. Je našou politickou aj morálnou povinnosťou pomôcť ľuďom v arabskom svete v tomto ich úsilí a podporovať ich. Minulý víkend som navštívil Káhiru a na námestí Tahrir som sa um, stretol s mnohými mladými ľuďmi. Tá otvorenosť uh, a odvaha a optimizmus uh, týchto mladých ľudí v Káhire uh, boli skutočne veľmi dojímavé. A Egypt, ale aj iné uh, krajiny arabského sveta majú možnosť podporovať tento demokratický rozvoj. Je to príležitosť aj pre Izrael tak, aby nebol okrem Libanonu jedinou demokraciou na Blízkom východe. Táto zmena e, v arabskom svete sa musí využiť ako možnosť e, na mier medzi Izraelom, Izraelom a Palestínou. E, všetko, čo narúša tento mier, sa musí odstrániť. To znamená, že budovanie osídľovania je provokácia palestínčanov a rakety Hamasu sú provokáciou Izraelčanom všetko toto musí skončiť. Mier medzi Izraelom a Palestínou je možný. Dva štáty eh, v bezpečných hraniciach ako dobrí susedia môžu mierovo spolunažívať. Teraz nie je vhodný čas eh, na váhavé eh, konanie. Teraz nadišiel čas na odvahu, rozhodnosť a štátnické kroky. Teraz nadišiel čas na mier na Blízkom východe a teraz nadišiel čas na demokraciu v arabskom svete. Und jetzt ist die Zeit, das Wort dem Svoboda zu... A teraz má slovo pán Svoboda. Ďakujem, pán predsedajúci. Povedzme si otvorenie, tá nevojna, pretože nemôžeme hovoriť e, o miery. E, vychádza z toho, že diktátorské autoritárske režimy um, uväzňovali svojich vlastných ľudí a mali pakt o neutočení s Izraelom a Izrael sa na to spoliehala. Ako sme videli, takéto podporné opatrenia sú veľmi krehké a môžu, môžu sa ľahko zrútiť. A aj sa zrútili. E, som veľmi rád, že Izrael sa nemiešal do tohto vývoja v arabských krajinách, ale to nestačí nemiešať sa do toho. Je potrebné, aby sa ujal tejto príležitosti. Izrael sa jej musí ujať, aby dosiahol mier, a to trvalý mier. E, nielen e, mier, ktorý je založený na moci diktátorov, ale na skutočných hodnotách demokracie. A tu je e, v tomto duchu rozvoja celý rad prekážok e, neuberáme palestínčanom nejaké nové územia, neupierajme, neupierame im tento, tieto nové územia. Je potrebné zastaviť tú politiku osídľovania. Som veľmi smutný z toho, že Američania uvalili veto pretože tým naznačili, že im nezáleží naozaj na mierovom procese v tomto regióne. A keď tu zaznela otázka, ako to bude po voľbách, eh, dúfam, že uznáme voľby. Je potrebné uznať výsledky volie, pretože to je demokratický krok. Neznamená to, že budeme uznávať všetky formy politik, ktoré budú výsledkom týchto volieb, ale neopakujme opäť tú chybu, aby sme rozhodovali o tom, kto je eh, dobrým a kto je zlým víťazom volieb. Musíme uznať výsledok demokratických volieb. A ešte v neposlednom rade všetci sa zhodneme zrejme v tom, dúfam, že aj vaše úsilie e, bude posilnené v tom, aby Gila Šalit bol konečne prepustený, aby sa riešil tento problém, pretože tak, ako je potrebné e, ostraniť prekážku e, tohto mierového konania v podobe osídiel, Ďalšou prekážkou je taktiež toto väznenie Gilaša Šalida. Je potrebné, aby sme si uvedomili, že tieto dva problémy môžeme riešiť tak, aby to viedlo k rozumným a mierovým rokovaniam o miery v tomto regióne. Ďakujem pekne teraz pán Lambsdorff je ďalším rečníkom. Ďakujem pán predsedajúci. Kontrast je úplne e, jasný. Revolúcia v arabských krajinách na všetkých fascinuje. Snažíme sa pomáhať. Hovorili sme o Líbii dnes. E, za posledné týždne sme hovorili tiež o Egypte, o Tunisku a zároveň e, zastavenie mierového procesu. Už myslím si, že vzhľadom na to je potrebné povedať, pani Eštenová, že je to skutočne obrovským výkonom, že ste pohli, tento kvartet, aby sa pohol vpred, e, aby sa zastavilo to zneistenie celého regióna. Mm, myslím, že je potrebné oceniť toto vaše úsilie. E, vy, mm, vypočuli ste si tu dosť veľa kritiky e, z našich úst, preto je potrebné vás aj pochváliť za to, čo sa vám podarilo. Nemyslím si, že Izrael um, sa pozera skepticky na demokratické krajiny v tomto arabskom svete, ale tento prevrat ešte nie je ukončený a, a musím povedať kolegom, že ak sa tento proces spustí, je potrebné využiť túto šancu, je potrebné zastaviť eh, budovanie osídľovaní, na tomto sa zhodneme a taktiež arabulistiku, eh, s ktorou sa obhajuje tento proces. Eh, tieto povstania v arabskom svete sú aj bojom proti vláde Hamasu. Aj v tomto smere je potrebné podporiť proces demokratizácie západný breh Jordánu ehm, má už isté náznaky demokracie, ale v pásme Gazy ešte nevidíme takéto náznaky. Ďakujeme pekne. Teraz pani Kiel Nielsen je ďalšou rečníčkou. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predsedajúci. Pani e, vysoká predstaviteľka, všimla som si zvláštnu tendenciu v EÚ na úkor tých vyhlásení, ktoré kritizujú Izrael, tak členské štáty a komisia pracujú na tom, aby posilnili politické a ekonomické vzťahy s Izraelom bez akýchkoľvek podmienok. Vo februári doš- treba zdôrazniť dve veci. Asociačná dohoda s Izraelom, ktorá sľubuje zvýšiť a zrýchliť spolupráciu technickú v oblasti konkurencie schopnosti verejnosti, technickej oblasti EU, s Europolom a tak ďalej. 31. januára komisia povolila transfer osobných údajov o občanoch Európskej únie do Izraela. A pritom táto krajina je podozrivá z toho, že použila e, európske pasy na e, zabitie istého agenta v Dubaji minulý rok. I máme, Izrael má viac ako 200 e, projektov s európskymi univerzitami a dostane mnoho miliónov subvencií v roku 2011 medzi nimi aj e, výrobca zbraní a výrobca drónov a lietadiel, ktoré sa využívajú proti Gaze. Európska únia privítala nové opatrenia, ktoré oznámil pán Netanyahu pre Gazu. Môžete nám, e, pani Ešton, povedať, o aké e, vzťahy tu ide, keď v súčasnosti protestujú stovky kamionov z Gazy, proti blokáde. A čo také navrhol pán e, Netanyahu, aby stopol e, kolonizáciu Jeruzalema. Ďakujem vám za to, za to že e, vysielate posolstvo odvahy ženám v Palestíne, ktoré čakajú podporu od EÚ. Ďakujem pekne. A teraz pán Le Jarik. Ďakujem, vážený pán predsedajúci, pani vysoká predstaviteľka. Arabská revolúcia zvyšuje aj túžby palestínčanov, ale je tu rozdiel. Palestínčania nebojujú proti svojim vodcom, ale proti externej mocnosti, ktorá ich ovláda, kolonizuje, e, ponižuje, kradne im domy, e, pôdu, blokuje gazu a nechala milión ľudí v utečeneckých táboroch na milosť a nemilosť medzinárodnej pomoci. Ďakujem vám, pani Aštanová za vysvetlenie, ale myslím si, že EÚ musí byť pevnejšia a aktívnejšia. Arabské národy na nás pozerajú, všetko sa mení na Strednom východe a musí sa zmeniť takisto všetko aj vo vzťahu k Izraelu. Treba využívať všetky prostriedky e, vrátanie spochybnenia asociačnej dohody. E, súhlasím s vami, pokiaľ ide o Gilada Šalida, ale treba takisto oslobodiť mladého Fran- Franko-Palestínčana, ktorý je uväznený v Izraeli. Pani vysoká predstaviteľka, prosím vás, urobte nejaký silný politický akt, aby Európska, nech Európska únia i hneď a bez odkladu uzná E, palestínsky štát z roku 1967. Ďakujem. A teraz pán Provera, nech sa páči. Ďakujem Ďakujem, pán e, predsedajúci. Európska e, únia je prvým donorom fondov pre Izrael a úloha Európskej únie v mierovom procese je stále marginálna. Tieto veľké financie by nám mali dať dostatočnú váhu na to, aby sme žiadali príslušné úrady, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu. Pokiaľ ide o uznanie práv Palestíny, povedzme si veci jasne, kým sa e, mierové spolužitie s Izraelom sa nevyrieši jednostranným uznaním palestinského štátu, ktorý sa vyhlásil. O, úrady musia zohrávať aktívnu úlohu a riešiť pretrvávajúce problémy a spory, napríklad pokiaľ ide o južnú hranicu štátu Jeruzalému a kolonizáciu. Je dôležité posilňovať umiernené zložky na obidvoch stranách a marginalizovať extrémistov. Ďakujem. Ďakujem, pán Provera. Pani Toc. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, eh, pani vysokopredstaviteľ. Eh, situácia sa zmenila a veteráni na Blízkom eh, východe slúbujú demokratizáciu. Žiadny skutočný demokrat nemôže popierať, že obyvateľe Egyptu, Tuniska, teraz Líbie si zaslúžia aj slobodu a demokraciu. Tiež plne súhlasím s pani vysokou predstaviteľkou v tom smere, že títo udalosti E, e, nie, e, by nemali odpútať našu pozornosť, ale naopak, aby sme sa viac sústredili na mierový proces. Počas nedávnych návštev tohto regiónu som zistil, že Izraelčania sú nervózni, pretože sa obávajú, že politické vzduchoprázdno zaplní Hamas alebo Hezbollah. A preto musíme uvažovať, ako by sme vedeli čo najlepšie pomôcť v rámci mierového procesu a udržania stability v regióne. Mali by sme si uvedomiť potrebu Izraela z hľadiska bezpečnosti a dohod so susednými štátmi. To sú dôležité základy našej politiky. Musíme uznať, že politika susedstva sa neosvedčila. V súčasnosti miniame 1,5 miliardy eur ročne eh, na realizáciu tejto politiku. Musíme eh, vyhodnotiť hmatateľné výsledky tejto politiky. Pozrime sa na Egypt, kde desiatky tisíc e, e, e, osôb sa dostávajú na trh práce, nemajú žiadnu hospodárskú budúcnosť, žiadnu nádej. Mali by sme si uvedomiť, že je tu možnosť pre ďalšiu revolúciu. Ďakujem veľmi pekne a ako ďalší vystupí pán Milan Mon. Ďakujem, pán predseda. Všetci by sme boli radi, tak ako povedalo v júni kvarteto, aby v septembri 2011 sa skončili rokovania medzi Izraelom a Palestínou a e, mali by sme tu dva e, štáty. Bohužiaľ, perspektíva nie je dobrá. Chýba dobrá voja, neexistujú rokovania, tie sú zablokované problémami. Nemyslím si, že e, strata času je v prospech Izraelu alebo Palestíny. Možno, že bude ťažšie v Palestíne podporiť umiernených vodcov. Nebude to ľahké. Na druhej strane, keď sa pozrieme na kolonizáciu, ktorá sa zväčšuje čoraz e, bude čoraz ťažšie dosiahnuť skutočný realizovateľný palestínsky štát. Súhlasím s vami, že mierový proces e, nemôže e, byť iba v tých politických transpo- tra- transformáciách. Je dôležité, aby mali tieto národy svoje práva, pretože inak klíma pre Izrael v tomto teritóriu bude čoraz menej priaznevá. A na záver chcem povedať, že nám vyhovuje, aby sme e, našli riešenie čo najskôr. Európska únia by mala aktívne prispieť k oživeniu mierového procesu na tom v tejto oblasti. Dúfam, e, že sa to podarí na vašej úrovni, pani Ashton tak ako ste to povedali vo februári. Dúfam, že to tak bude. Ďakujem. Yes. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ako ďalší vystupí po Tarosa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Súčasná situácia v tomto regióne je plná rizik a nádeje. Ja si myslím, že vznik demokratický hnutí eh, v susedných štátoch Izrael, eh, to je niečo, čo treba oslaviť. Treba E, zamietnúť e, rasistické stereotypy, podľa ktorých predstavujú hrozbu. Bol som vedúcim parlamentnej delegácie do Gázie na západnom brehu a najviac ma, na mňa zapôsobil mm, e, príbeh človeka, ktorý bral so sebou do školy hračky, pretože nebol si istý, že keď sa vráti domov, uvidí svoj dom a rodinu. Rodičia tohto dieťaťa chcú mier aj všetci príslušníci palestinskej samozprávy chcú mať E, e, bezpečné hranice na základe e, zelenej línie z roku 68 chcú skoncovať s novým osídlením. A to je princíp, ktorý nie príjma, keď ho vyzvajú, vyzvajú spojence, by skoncoval s novými osídleniami a ich zrušil. Je to e, e, veľmi dôležité, aby sa začalo rokovať o e, zastavení nových osídlení a vyzvám na pani Baronko, aby opätovne oslovila izraelské úrady a požiadali ich, aby prestali s, s osídlením počas rokovania. Musíme podporiť snahu prezidenta Abasa, premiéra a Fajada, aby pokojnou cestou vytvorili palestinský štát. Nevieme, aké budú dôsledky toho, ak to neurobíme čím skôr. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Davis. Nemôžeme mať väčších priateľov Izraela v Únii e, e, ako Nemci. A mm, je zvláštne, že kancelárka Merkelová kričala na Netanyahu, povedala, že nič ste nerobili, aby ste podporili mier. E, e, Dajte nám aspoň niečo. Má pravdu, e, e Izrael si len e, sa snaží získať čas. Rád hovorí o rokovaniach E, a s tým, aby neumožnil riešenie založené na existencii dvoch štátov. Pani vysoká predstaviteľka, máte e, moc, aby ste e, to zmenili. Je to vyhlásenie Európskej únie ohľadom asociačnej e, dohody. Je tu šest stran, kde sa odsudzujú porušenie ľudských práv a porušenie zákonov ze strany Izraela. A v súhrne sa hovorí, že sa usilujeme o užšiu spoluprácu. Čo to znamená? naozaj e, e, palestinčania budú myslieť, že máme dvojaké štandardy. Vy ste vysoká predstaviteľka a máte príjemné rozhovory, ale Izrael si myslí, že sme jednoducho slabí, slabí. A kým nevyužijete svoje právomoci, kým sa nepostavíte a nepoužijete slova, na ktoré Izrael nie je zvyknutý, nedôjde ku zmene. Ďakujem, pán Davis. Pán Campbell Benerman, jedna minúta. Vážny pán predsedajúce, v čase, keď e, e, Kadáfi utočí, terorizuje e, svojich ľudí, Európska únie schváľuje projekty ako zvýšenie respektovania medzinárodného práva v oblasti humanitárnej. A medzi tým sa vyžaduje ešte viac zdrojov na rámec 3 miliard eur, ktoré by mala dostať služba pre vonkajšie aktivity. E, Myslím si, že je to e, e, rozbujnila e, demokracia pre vonkajšie aktivity a obranom. V súčasnosti Británia platí 40 miliónov eur v čase, keď naše zájmy v oblasti obrany sú podceňované ne, neumož, nemôžeme e, to urobiť bez e, e, lode a rýchlych letadel. Musíme zabezpečiť minimálny počet stíhaček Harrier počas krízy na Falkonských ostrovoch. Pani Tečerová urobila niečo dôležité s veľkou vojnovou loďou. Musíme urobiť aj niečo podobné. Ďakujem pekne. A teraz Pán Preda, ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som sa chcel viedriť e, na adresu tých skeptikov a pesimistov, ktorí tvrdia, že po povstaní v oblasti Stredomoria e, mierový proces na Blízkom e, východe sa stane vedľajšou obeťou. Podľa nich mierový proces sa môže vykolajiť, pretože už bez tak e, sa nehybe dopredu. Ale nemali by sme podľa mňa byť zbytočne pesimistickí. Na novšie udalosti preukazujú, že potrebujeme dosiahnuť e, významný pokrok v oblasti mierových rokovaní. Európa sa musí postaviť do čela, aby e, zaistila, že lehota september 2011 je dodržená a chcel by som e, zablahozovať pani vysokej predstaviteľky za jej odhodlanie a snahu počas ostatných niekoľkých mesiacov, ktoré vynaložila v snahe e, hľadať riešenia založené na existencii dvoch štátov, aby e, podporila snahu o globálne mierové riešenie medzi Izraelom a Arabmi. Musíme dostať obidve strany k rokovacomu stolu. Rozhodnutie osobitne konzultovať predstaviteľov Izraela a Palestíny je iba prvý krok. Musíme ísť ďalej a udalosti v Stredomorí musia byť, môžu byť stimulom. Treba si však dávať pozor, aby zmeny nevyústili do prehodnotenia predchádzajúcich dohôd s Izraelom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A ako ďalšie výstupy pán Sasoli. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda, drahí kolegovia. Mediterána oblasť sa dostala do svetovej politickej agendy a Európska únia je tam veľmi e, slabá. Nestačí investovať do politiky susedstva so Stredným východom a Magrebom. Nemáme z e, politiku slobodnej výmeny, iba máme slabú politiku v oblasti imigrácie. To, čo sa deje v Severnej Afrike, sa týka aj procesu na Strednom východe. Pani Eštonová, Európa musí trvať na tom, aby Izrael a palestínčania oživili svoje mierové rokovania a mal by ich v tom podnietiť aj Európsky parlament a Rada. Niektorí sa nazdávajú, že treba investovať do zmien, že by sme mali e, takisto e, hrať na strunu bezpečnosti v tomto regióne. Európa vyvíja nátlak na Izrael. E, v tom zmysle, že ne, nevyhnutnou podmienkou oživenia rokovanie je zastavenie rozširovania kolónií. Všetky krajiny Severnej Afriky e, hrozia tým, že jednoducho ohrozia nádeje e, palestínčanov a izraelčanov a ako aj perspektívy celého mediteránneho regiónu a regiónu e, Stredného východu. Všetci to vidíte, e, mení sa situácia na Blízkom východe, e, demokratické sily víťazia v Magrebe, Mašreku, v Egypte. Toto víťazstvo arabských krajín musí sa odraziť aj na situácii Izraela a Palestíny. Mali by to obidve krajiny využiť ako šancu. Situácia medzi Izraelom a palestinskými e, územiami by mala byť e, e, oživená, mali, mali by sa rokovania oživiť, mala by sa na to využiť práve táto príležitosť. A teraz práve nastal okamih, aby sa veci pohli dopredu. Takže Európa musí podporovať dialog, otvárať skutočné rokovania a otvoriť skutočný mierový proces, ktorý by viedol k trvalému riešeniu dvoch spoluexistujúcich štátov, ktorý, ktoré by koexistovali mierovo. Ale teraz je nevyhnutné a vhodné, aby už Európska únia a nie je pochopiteľné, prečo EÚ už nie je viac protagonistom e, v mierových rokovaniach na Blízkom východe. Vysvetlite mi to, prosím. Pán Lišek, prosím, pane. <clears throat> Ďakujem bardzo, przewodniczący, pani wysoka przedstawicielka. Ďakujem, vážený pán predsedajúci, pani vysoká predstaviteľka. Ako europoslanec už som mal možnosť v minulosti navštíviť viaceré krajiny v tomto regióne. Stredný východ, Blízky východ, Sýria, e, palestínska samozpráva, Izrael. A jeden z lídrov e, v tomto regióne mi povedal jednu vec. Prosím vás, tlmočte lídrom v Európe, aby sa viac angažovali, pretože ak tieto investície budú investo- korunované úspechom, tak to bude politický úspech a zaslúži si Nobelovú cenu. Takže vám tlmočím túto výzvu pani vysoká predstaviteľka. Ale vážne, každý hovorí to isté. Európska únia by sa tam mala viac angažovať na Strednom východe, pretože napríklad USA majú politické zábrany, ale na druhej strane a povinnosti, ale my by sme mali zohľadniť takisto aj spoluprácu s partnermi a mali by sme dbať na tom, aby naši partneri ako EÚ nezohrávali jedinú strategickú e, funkciu medzi Izraelom a Palestínou. Mali by sme využiť všetky príležitosti, ktoré nám EÚ poskytuje. Mali by sme napríklad využiť minulotýžňovú schôdzu, bezprecedentnú schôdzu izraelskej a polskej vlády na úrovni medzivládnych konzultácií. Premiér Tusk cestoval do Izraelu. My by sme to mali využiť, takéto príležitosti. Mr. Pascu is now our speaker. Teraz e, ďalším rečníkom je pán Pasku. Otázka Blízkeho východu, e, e, aj keď je taká komplikovaná, sa nedávno ešte viac komplikovala. Isté, že všetci si mysleli, že najlepšie je vyčkať a až potom e, rozhodnúť e, na strane palestínčanov e, je otázka, kto bude konať k prospech či Fatah alebo Hamas. Ďalej tu Jordánsko, ktorá je kľúčová krajina a ktorá je tiež svetkom veľkých posledeckých síl a tá sa možno bude angažovať v tomto procese. Sú tam dve skupiny. Jedna je za opätovné zač- začatie mierových rokovaní, e, ale druhá strana je za starý prístup, za e, staré politické princípy. E, na tejto kryšovatke máme možnosť prekonať túto slepú uličku, aj keď možno sa to zdá byť iba ilúzia v tejto chvíli. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani Ťanakú na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Súhlasím s poznámkami pani vysoký predstaviteľky. Naozaj je najvyšší čas, aby sme e, zabezpečili vecnú intervenciu, aby sme rozbehli opätovne rokovanie na Blízkom východe. E, každý vidí e, význam toho, čo sa deje teraz na severe Afriky. Po druhé, situácia vo vzťahoch medzi Izraelom a Palestínou sa využíva ako výhovorka zo strany teroristov a E, spôsobuje pnutie na celom svete a problémy s e, e, islamským spoločenstvom. To znamená, že musíme konať, vy musíte konať, pani vysoká predstaviteľka. A bude to zároveň skúškou pre Európu, či Európa dokáže efektívne zasiahnuť a zohrať tú úlohu, ktorú zohrávajú Spojené štáty. Samozrejme, musíme poskytnúť hospodárskú pomoc, a musíme zabezpečiť eh, následné kroky, lebo viete, čo sa stane s hospodárskou pomocou, alebo čo sa stávalo s ňou v minulosti, ak sa nepodniknú ďalšie kroky. Je tu tiež eh, problematika budovania demokratického štátu. V opačnom prípade situácia bude mimoriadne komplikovaná a to znamená, že v spolupráci s eh, predstaviteľmi jednotlivých štátov, ktoré by mali pomôcť vybudovať skutočný demokratický systém. E, táto spolupráca e, by bola e, veľmi dôležitá, pani vysoká predstaviteľka. A na základe toho, čo ste tu povedali, takáto snaha by mohla byť účinná. Ďakujem pekne. A teraz pani poslankyňa Kolárska Bobinska, nech sa páči. Vysoká pani komisár. Ďakujem. Vážená pani vysoká predstaviteľka, drahí kolegovia, keď hovoríme o politikoch, tak som poč- z Blízkeho východu často počúvam, že Európska únia platí, ale nehrá. Player and not player. Hovorí sa, že Európska únia by mala byť aj, uh, aj hráčom a nie len platiteľom, pretože Európska únia je jediným organizmom eh, v kvartete, ktorá eh, je dôveryhodná. Rusko nie je dôveryhodné Niektorí dôverujú Spojeným štátom. Bolo povedané, že EÚ nemá spoločnú politiku, pretože členské štáty majú rozličný prístup práve e, k stranám, ktoré sa zúčastňujú konfliktu na Strednom východe. Ale teraz máme tento servis vonkajšej služby a mali by sme teda e, vytvoriť spoločnú politiku napríklad voči, voči tomuto konfliktu. Máme tu nový dokument, ktorý sa týka podpory e, stredomorským krajinám, e, e, partnerstvo pre blahobyt. Ja vyzývam, aby sme preskúmali a prehodnotili našu blízkovýchodnú politiku, aby sme prehodnotili našu politiku a aby sme sa z toho poučili a vytvorili novú politiku voči krajinám Stredomoria. Európska únia podporovala inštitúcie e, v Poľsku a v desiatich ostatných členských štátoch na Blízkom východe podporovala občianskú spoločnosť. Využíme to, túto skúsenosť a vytvorme novú politiku, pani Muscardini. Ďakujem pekne, pani vysoká predstaviteľka. Mier je plodom eh, eh, eh, snahy všetkých strán. Treba si všimnať všetko, čo urobil nielen Izrael, ale aj ostatné krajiny. Samozrejme, musíme uznať Izrael, musíme zabezpečiť, aby všetky krajiny z tohto regiónu poskytli aspoň minimálne záruky s tým, aby ich vzťahy sa zakladali na vzájomnom rešpekte ak e, e, obchodná politika v súčasnosti sa stáva určitým e, druhom zahraničnej politiky, to nie len vďaka demokracii, ale aj prostredníctvom obchodných dohod, že môžeme dosiahnuť svoje cieľe. Je nepredstaviteľné, že budeme financovať projekty, ktorých výsledky nezodpovedajú vynaloženým prostriedkom, prípadne nepomáhajú e, e, e, mierovému alebo demokratickému procesu. Nemôžeme ponechať mm, Izrael na pospas osudu, ale aj palestinčania majú právo na vlastný štát. To znamená, že musíme zasiahnuť aj po ekonomickej stránke, musíme zabezpečiť pozorovateľov, ktorí budú sledovať využitie poskytnutej pomoci. Počas ostatných mesiacov e, e, e, došlo ku situácii, ktorá ovplyvňuje obrovský zemepisný región. To znamená, že Európa teraz dokáže zohrať dôležitejšiu rozhodujúcu úlohu a získať viac ľudí do tohto procesu a práve títo ľudia by dokázali prispieť k budovaniu demokratickej spoločnosti na pevných základoch. Niečo, čo sa nám nepodarilo počas viacerých generácií. Ďakujem pekne. A teraz Máme ehm, spontánne vystúpenie. Odovzdávam slovo, ako som slúbil pánovi eh, Lachevimu. Je to otázka na pana, pani, prepačte, Bronku Aštanovú. Vypočul som si vaše vyhlásenie a mal by som dokonca dve otázky. Eh, súvisí to s eh, vašim hodnotením dopadu na mierový proces na Blízkom východe toho, čo sa deje na severe Afriky. Nemyslíte si, že tu sú nové príležitosti. Jednak globálna platforma ľudských práv je podstatne viditeľnejšia a tolerancia na Blízkom e, východe z hľadiska porušenia ľudských práv, e, či už v Gaze, alebo toto osídlovanie, táto hranica tolerancie je podstatne nižšia. A po druhé, nemyslíte si, že psychológia e, obľahanej pevnosti v Izraeli v súčasnosti má menšie odôvodnenie, pretože hrozba zo strany demokratických režimov alebo demokratizujúcich sa režimov je podstatne menšie. Okrem toho, demokracie eh, navzájom nebojujú. A myslím si, to by malo výrazne prispieť k zniženiu napätia na Blízkom východe. Ďakujem pekne. Pán Tanok by chcel e, vystúpiť, nech sa páči. Pán predseda, chcel som hovoriť v rámci postupu e, Catch the Eye. Nechcel som e, klasť otázku. Mám jednu minútu? V poriadku. Európska únie je súčasťou kvartety ale eh, podľa mňa nepodarilo sa dosiahnuť veľký pokrok v mierovom eh, procese medzi Izraelom a Palestíny a zdá sa, že slepá ulička bude pokračovať naďalej, kým mm, eh, v európskom svete, v arabskom svete bude neistota. A ja som podpredsedom skupiny Európsk veľkí priatelia Izraela a nepredvedená situácia v Izraeli odputová pozornosť od mierového procesu. Ehm, ehm, vítam rozhodnutie vlády v Egypte, že bude ehm, ctiť dohodu e, z roku 79 a dúfam, že moslimskí bratia to nepodkopajú, ale v každom prípade budúca pomoc Únie Egyptu by mala byť podmenená s zachovaním mierovej dohody s Izraelom samotná skutočnosť, že časť e, e, budúceho palestinského štátu je pod vládou Hamasu, je nepochybne najväčšou prekažkou mieru. Irán tiež predstavuje existenčnú hrozbu pre Izrael a mier v tomto regióne nebude možný, kým Tehran bude e, financovať fanatikov hnutia Hezbollah v Libanone a preto chápem obavy e, Izraela v súvislosti s prechodom dvoch vojnových lodí cez Svetský kanál smerom k Sýrii a to sa stalo poprvýkrát od roku 79

Um, že neboli žiadne iné možnosti, aby um, Egypt vyriešil túto situáciu nejako, nejako inak. Či je to teda založené na medzinárodnej legislatíve, alebo či to má nejaký politický kontext. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že pani Eštenová si poznačila všetky otázky a veci, ktoré tu prebehli, takže budem mať čas na to, aby reagovala. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa reagovať na maximum otázok, ktoré tu odzneli, ako vždy, keď máme diskusiu o mierovom procese na Blízkom východe. Je tu pocit, že je to veľmi naliehavé a je tu veľká snaha tohto parlamentu e, a, a, e, vidieť nejaký pokrok Samozrejme, to sa e, mnohorako e, odzrkadľuje aj v našej práci, v našej snahe dosiahnuť niečo v Európskej únii. Chcem, e, aby sme viac nepočuli, že sme placevi a nie hráči. Samozrejme, nechcem vás kritizovať za to, že ste to tu povedali, ale je to len výsmech úlohy Európskej únie, i keď to podľa mňa odzrkadľuje z historického hľadiska určité postupy alebo e, určité spôsoby vnímania nás a samozrejme veľmi sa e, budem snažiť to zmeniť v neposlednom rade priamo v teréne. Chcela by som začať e, najprv s, pánom, s pánom Salafrankom. Položili ste konkrétne otázky. Spomínali ste otázku veta v Bezpečnostnej rade 14 k 1 hlasovanie veta do Spojených štátov v prípade osídlení. Bolo tu návrh rezolúcie Lebanonu, ktoré je súčasťou Bezpečnostnej rady. Ako viete, to spôsobilo veľmi e, silné e, šumy v systéme. Bolo som na Blízkom východe, rokovala som e, s palestinčanmi počas e, posledných dní prípravy ku hlasovaniu. Ako viete, krajiny únie, e, ktorí sú členovia, e, čl, členmi e, Bezpečnostnej rady, e, všetky rokovali proti americkému postoju a za túto rezolúciu. Naše stanovisko je jednoznačné. Sme zjednotení v tom, že e, si myslíme, že podľa medzinárodného zákona tieto e, osídlenia sú nezákonné a myslím si, že nie sú v dlhodobom záujme akejkoľvek krajiny a v konečnom dôsledku to bude treba riešiť na základe stanovenia hraníc. A ako viete, my navrhujeme určitú výmenu území a samozrejme, e, na tom sa musia dohodnúť spor, sporové strany, i keď treba e, zohľadňovať e, realitu. Myslím si, že to nebude mať dramatický dlhodobý vplyv na naše vzťahy so Spojenými štátmi, v neposlednom rade, pretože Spojené štáty sa veľmi snažili, aby vysvetlili svoje stanovisko. Nebudem to robiť na miesto nich a e, budeme spolupracovať s palestínčanmi. A Palestinčania si myslím pochopili aj stanovisko e, do ktorého, e, situácie, do ktorej sa dostali Spojené štáty. Čiže máme pred sebou ešte veľmi veľa práce, ale v žiadnom prípade nechcem naznačovať, že to nebolo zložité. Veľmi dobre si to uvedomujeme. Pýtajte sa, pýtajte sa na voľby v Palestíne v septembri a Hamas e, e, odmietol, že sa zúčastní. A premiér Fayad e, veľmi intenzívne hľadá nejaké možnosti zmieru. Čoskoro budem s ním rokovať a o tomto a aj ďalších veciach. Nie som si istý, že voľby sa budú konať. O tom sa rozhodne v Palestíne a viem, že o tom uvažujú. Hovorili ste aj unik, uniku informácií zo strany e, palestinčanov. Ako viete, pán Arakat, ktorý bol e, hlavným predstaviteľom počas rokovaní, bol e, presunutý na novú pozíciu ako hlavného parádcu prezidenta Abbasu. Myslím si, že to malo dva účinky. Jednak je tu veľké znepokojenie ohľadom toho, čo sa deje, ak sa snažíte pripraviť negociačné stanovisko sa povie všeličo a nie všetko sa dostane do definitívnych e, e, dokumentov. Ale ľudia premyšľajú o rôznych možnostiach, takže nepochybne tu bola, e, boli viaceré e, e, obavy v Rammalahu a inde o tom, čo sa tam povedalo. Čo je zaujímavé, bola nemenej silná opačná reakcia. Napríklad v izraelskej tlači E, e, zistili, že to je mm, vraj e, palestinské stanovisko a položili si otázku, prečo vôbec s nimi rokujeme. Čiže je to veľmi zaujímavé z hľadiska pokračujúcej sa diskusie. Ja nie som za to, aby sa vypúšťali informácie a z dlhodobého hľadiska to nemusí mať ten účinok, ktorý nám pôvodne išlo. A teraz asociačná dohoda a diskusia o nej čo sa nestalo? Nezmenil sa existujúci rámec a stanovisko. E, pokrok e, e, asociačnej dohode bude závisiť od pokroku v mierovom procesu na Blízkom východe. Tu sme hovorili o našich ašpiráciách, snahe o pevnejšie vzťahy. Myslíme si, že riešenie musí sa zakladať na dvoch štátoch. Chceme, aby Izrael mal budúcnosť, chceme, aby Izrael bol silný ekonomicky, politicky a tak ďalej. Rovnako e, chceme vidieť silný palestínsky štát. Nemôžeme však e, dosiahnuť pokrok, kým nebude pokrok e, v mierovom procese na Blízkom východe. Súhlasím s pani Nilsteborg, že je naozaj dôležité, aby sme začali urychľovať tento proces a e, sústavne som o tom hovoril aj v Palestíne, aj s e, palestinskými predstaviteľmi. Naozaj musíme sa rozbehnúť. E, a sú na to dva dôvody. Región sa mení, ako povedal pán Alaki. Došlo ku zmene v regióne a vyžaduje od nás, aby sme uznali, a to si nemyslím, že Egypt chce e, tvoriť nejaké vojenské problémy Izraelu, ale myslím si, že demokratický Izrael bude chcieť e, sa opätovne venovať problematiky, ktoré má na svojich hraniciach. A v skutku úprimne si myslím, že je v záujme e, e, aj izraelského palestinského národa, aby teraz nosili nejaké riešenie to sa môže stať veľmi dôležitou súčasťou bezpečnosti v celom regióne. A som tom hovoril a budem hovoriť všetkým našim partnerom vrátane aj členov kvartety. Pán Belder, eh, hovorili ste o, usmerňovanie usmerňovaní rokovanie. Musíme to robiť s tým, aby stanoviska eh, jednotlivých stran boli dôveryhodné. Prepačte, vy ste sa presunuli, aby mali navzájom dôveru. Je dôležité, aby palestinčani palestinčania mohli si sadnúť e, za rokovací stôl za podporu svojich priateľov Arabskej líge. viem, že 14. E, maja e, náš známy opustí Ligo, bude jedným z kandidátov na post prezidenta v Egypte, ale je veľmi dôležité, aby presvedčenia eh, získali svojich priateľov. Je to nemenej dôležité aj pre Izrael, aj bezpečnosť oboch štátov. Všetko navzájom súvisí a chceme eh, zabezpečiť, aby pokrok eh, bol sklbený s istotou, s tým, že dokážeme získať ľudí a všetkých partnerov. Pani Slavce, ďakujem veľmi pekne za vaše poznámky. Myslím si, že kvarteto je veľmi dôležitým nástrojom. Snažím sa dosiahnuť pokrok aj na tejto pôde. Veľmi mi na tom záleží. Myslím si, že sme zohrali dôležitú, veľmi dôležitú úlohu počas ostatných e, týždňov a mesiacov pri zachovaní dynamiky. Musíme e, ísť ďalej, musíme to robiť rýchlejšie e, musíme, aby zasadnutie členov kvarteta sa konali e, konali pravidelnejšie keď e, e, predstavitelia vyslanci e, prišli do Bruselu, chcel som im zdôrazniť, že treba využiť stretnutie s predstaviteľmi Izraela a Palestíny. Mne nezáleží, kde sa budeme stretávať, Chápem, že niekedy Izrael a Palestína sú veľmi nervózni, ak sa stretávame, či už v Jeruzalém alebo niekde, to je jedno, len aby sme sa stretávali. A prvýkrát vyslanci hovorili s e, predstaviteľmi e, rokovacieho týmu a skúmali jednotlivé pozície. A to je čo dôležité. Keď som hovorila o Gaze eh, Kramselome. Eh, nechcel som povedať, že máme tam iba jeden prechod. My sme urobili veľmi veľa práce. Eh, hodnotili sme celú infraštruktúru na týchto hraničných prechodoch, pretože keď som vycestovala do Gazy, keď som hovoril s predstaviteľmi podnikov, s mládežou, keď som bol v letných školách, zdalo sa mi, že jedným z najdôležitejších problémov je rozbehnúť hospodárstvo a to čím skôr Respektujem eh, tú skutočnosť, že sa stretávam s izraelským eh, generálom, ktorý eh, má na starosti otvorenia prechodu. Chápem, že došlo k určitému pokroku, vážim si to, ale chceme, aby umožnenie vývozu, čo má životne dôležitý význam pre hraničný prechod pre hospodárstvo, pretože ak máte hospodárstvo, nestačí iba vyvažať, musíte aj dovažať. Karim Salom bolo miesto, kde sme videli, že je možno robiť tri veci. Poprvé, môžeme vytvoriť infraštruktúru, cestu, ktorá umožní intenzívnejšie využívať komunikácie. Môžeme e, e zabezpečiť e, zariadenie, ktoré umožňuje rýchle skanovanie tovaru. A po tretie, môžeme vysvedčiť predstaviteľov e, Palestíny. 5,3 miliónov eur, to sú naše náklady, my sme pripravení ale toto je dôležité, pretože samozrejme chcem e, e, mať e, komplexnejšie riešenie pre gazu, ale je dôležité, aby sme ponúkli našu podporu, aby sa to urobilo rýchlo a uľahčilo situáciu. A preto som spomenul Solom, taktiež sú tam aj ďalšie hraničné prechody, ale je dôležité, aby sme teraz prispeli konkrétnym spôsobom a o to sa budeme pokúšať. To však nie mení hlavnú premisu. Treba otvoriť hraničné prechody, ľudia musia mať možnosť slobodne sa e, e, pohybovať a robiť to bez e, prekážok. Pán Campbell, nie nevadí mi, že ste zautočili, ale musíte to mať správne zistené. Väčšina prostriedkov sa využíva mimo. To nie je na poskytovanie služieb. To je na to, aby sme budovali demokratické zriadenie, podporovali ľudské práva, nástroje stability, rozvoje a podobne. A viem, že vy aj ostatní predstaviteľi vašej politickej skupiny, myslím si, že všetci poslanci to podporujú na všetkých 100%. Chcete, aby sme podporili obyvateľov Egypta, Tuníska, Líbie. A práve na to vynakladáme naše prostriedky po celom svete. Rozpočet pre našu službu je 4, 460 miliónov eur. E, e, e, to sú stovky delegácií a mm, no, pracovníci ústredia. Ak použijeme menej ako 50 ministerstva zahraničia Veľkej Británie, ak ma chcete z toho obviniť v poriadku, ale keď počujem miliardy, miliardy na nejaké krásne budovy, nemám takéto prostriedky a budem sa snažiť vynaložiť tie prostriedky, ktoré mám maximálne efektívne v záujme toho, e, na čom mne a vášmu parlamentu závisí. Zvyšok e, pôjde ľuďom, ktorí to potrebujú, aby dosahli to, čo považujeme za správne. Pán e, e, Lači, situácia na Blízkom východe sa mení, e, časy sa menia naozaj, ale čo je naozaj zaujímavé, keď budujeme platformu, na ktorej pôsobíme, je dôležité, aby sme si všimli potenciál tohto regiónu, či už v Lebanone, a ako aj ďalšie možnosti. Či už ide o mierový proces na Blízkom východe a samozrejme musíme si všimať, čo sa deje v Egypte, aj počas e, rokovaní v Jordánsku som hovorila s ministrom zahraničia Eh, hovorili sme o možných príležitostiach, takže si myslím, že naozaj eh, dosiahneme eh, zmeny a pokiaľ ide o naše vzťahy, veľmi mi záleží na našich vzťahoch s Izraelom a Palestínou. Rokujeme s viacerými predstaviteľmi jedného a druhého štátu e, v súkromí počas e, viacerých hodín a rešpektujem e, tieto možnosti, ale môžem vám povedať, že Európska únia je respektovaná aj v jednej a druhej krajine a chcem, aby to zostalo tak, pretože ide o riešenie založené na existencii dvoch štátov. Včera ste mi hovorili veci, ktoré e, e sa mi nepozdávali. Som rada, že ste povedali, ale myslím si, že musíte respektovať aj našu pozíciu. Nemáme nejakú marginálnu úlohu, máme reálnu úlohu a to je tá úloha, ktorú chápem a využívam maximálne e, e, ako môžem. Nedokážem robiť, čo dokážu ostatné krajiny. Nemám na to práva moci, ale čo dokážeme robiť, je využiť náš politický a ekonomický potenciál, aby sme podporili eh, napredovanie tohto procesu a venujem viac energii eh, ako čomukoľvek inému. Pán Doc spomenul, mm, že politika susedstva mm, sa nesvedčila nie, i keď samozrejme sú tam eh, určité rezervy. Už dávnejšie som hovoril, že potrebujeme prehodnotiť túto politiku, to sme už začali robiť a ostatné udalosti hovoria, že to je potrebné. Táto politika musí byť efektívnejšia, musí lepšie poskytovať e, žiaduce výsledky s tým, aby sme uvedomovali, že v rôznych krajinách potrebujeme uplatniť diferencovaný prístup, aby sme zabezpečili e, obyvateľom to, čo potrebujú, aby sme podporili hodnoty a aspirácie, ktoré máme spoločné. Špeciálny e, predstaviteľ E, e, má e, postavenie zástupce generálneho sekretára. Myslím si, že je dôležité, aby bol našim politickým rediteľom. A dovolte, aby sme ukončili, čo robíme a budeme sa venovať tomu, čo treba robiť do budúcnosti, aby sme boli náležitým spôsobom zastúpení v tomto regióne. A napokon, pán Svoboda, pýtali ste sa ma na iránske vojenské lode. Eh, ja to chápem tak, že Irán hovoril, eh, že ide o cvičnú plavbu v snahe boja, bojovať proti piratstvu v blízkosti eh, Somálska a dostali povolenie. To sú najnovšie informácie, ktoré mám. Samozrejme, hneď ako sme sa o tom dozvedeli, vyžiadali sme informácie a ak e, išlo o cvičnú misiu. Myslím si, že Egypt nemal dôvod na to, aby im to zemietol. Či to bola pravda, alebo nie, to už je iná vec. Ctení poslanci, ďakujem veľmi pekne za túto rozprávu a dúfam, že sa mi podarilo reagovať na maximum e, vašich e, otázok. Ďakujem e, veľmi pekne, pani Eštenová. Mali ste veľmi náročný deň. E, veľmi e, usilovne ste pracovali v našom parlamente. Ďakujem pekne, že ste prišli a e, za vaše, e, ďakujeme za vaše hĺbkové odpovede. Kolegovia, rozpráva je ukončená. Stretneme sa zajtra e, vo štvrtok 10. marca o 9. ráno. Schôdze sa koná do 13. a potom od 15. do 17. Program je zverejnený a je k dispozícii na web stránke. Dnešné rokovanie je ukončené.